rokovacieho poriadku náš výbor 2. decembra mandát pána Angurakisa Daniela Cavarakora preskúmal a jednomyselne navrhuje tieto mandáty vyhlásiť za právoplatné. Máte voči tomu námietky? Nie je to tak a týmto sú tieto mandáty potvrdené. Od EPP som dostal návrh, aby sa stal pán Zalesky členom